preto navrhneme e, prechodné e, opatrenia, ktoré práve túto otázku e, upravia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Táto rozprava je ukončená k správe Langen. Hlasovať sa bude zajtra na obed. Ďakujem ešte raz všetkým a teraz ideme k ďalšiemu bodu. pr- správa Stolojan, doplnkový dohľad nad e, finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte. A najskôr si vypočujeme spravodajcu pána Stolojana. Nech sa páči na 4 minúty. Thank you, Mrs. President. Ďakujem, pani predsedniečka Najprv by som chcel vyjadriť svoju eh, vďačnosť kolegom, tieňovým spravodajcom, autorom stanovísk a iným členom tohoto parlamentu, ktorí prispeli k tejto správe. Chcel by som tiež uh, uh, poďakovať Rade za dobrú spoluprácu, e, takisto komisii v rámci trialógu. Pani Sharon Bowles viedla tieto rokovania v trialógu. Takisto chcem poďakovať aj našim poradcom v Ekone, pánu Vanesovi, ktorý nám, nás podporil a pokiaľ ide o finančné konglomeráty, sú tu potenciálne rizika, ktoré vyplývajú z, mnoho, z viacnásobného využitia, využitia kapitálu z konfliktu záujmom, koncentrácie kapitálu a tiež z ďalších tzv. skupinových rizík, keď e, sa e, použije viacero e, licencií a skombinuje na rôzne finančné služby a preto finančné konglomeráty musia byť pod dodatočným dozorom na skupinovej úrovni. Komisia zamýšľa zlepšiť európsku legislatívu o dodatkovom dozore a to v dvoch krokoch. Prvý je e, e, prostredníctvom pozmenenia terajšej smernice a kde je viacero sektoriálnych smerní. Druhý krok pravdepodobne v roku 2012 s cieľom predložiť návrh na novú smernicu o tomto do, doplnkovom dozore finančných konglomerátov na základe E, hĺbkovej diskusie o tejto téme. Našimi spoločnými snahami Rada, Komisia a Parlament dosiahli dobrý konsenzus o tom, ako zmeniť existujúcu smernicu v, te, v tejto prvej fáze. Naš, náš hla, hlavný návrh odkazuje alebo definuje e, de, definovanie e, zmiešaných finančných spoločností, vrátane aj alternatívnych manažerov fondov v rozsahu pôsobnosti tejto smernice zavádzanie možností e, záťažových skúšok finančných konglomerátov. Okrem európskych dozorných e, e, v tejto veci európske dozorné orgány vytvoria všeobecné usmernenia dozoru takýchto konglomerátov spoločným výborom. Tým sa pozmení aj smernica Solvency 2, a zlepší sa transparentnosť e, do, dodatkových e, dozorných aktivít. Berúc do úvahy druhý krok, naša správa zapája aj do, e, revíznu doložku. Žiadame komisiu, aby posudila možnosť zapojenie tohto dozoru do neregulovaných jednotiek, predovšetkým pri špecializovaných nástrojoch pri identifikačných kritériách finančných konglomerátov e, vlastnených väčšími nefinančnými skupinami, ktorých všeobecné aktivity v poistnom, bankovom a investičnom sektore e, sú vecne relevantné na vnútornom trhu pre finančné služby. Je tu možnosť zaviesť povisné, povinné záťažové skúšky na úrovni skupín týchto e, finančných zoskupení. Ďakujeme, pán Stolojan. Slovo má pán komisár Barnie. Nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni poslanci, pred chvíľou sme hovorili eh, aj pani Bowles a Swinburne o transatlantickom dialógu a eh, koordinácii nášho regulačného úsilia. Keď som v USA, tak často pripomínam rozdiely, na ktoré treba pamätať medzi e, bankovým sektorom v Európe a v USA. Je tu mnoho rozdielov. E, v Európe to financuje dve tretiny ekonomiky, v USA je to iba jedna štvrtina. Bazilej 3 aj Bazilej 2 e, budeme ich uplatňovať na vyše 2300 na 2230 bank. No a ďalší rozdiel aj pán spravodajca to spomenul, ide o konglomeráty. To je naozaj, naozaj špecificky európske a preto e, sme radi, že bola dohoda v oblasti FECOD. A chcem sa poďakovať e, všetkým, ktorí k tomu prispeli, hlavne e, pánovi spravodajcovi, tieňovým spravodajcom, e, pánovi Lambercovi, pánovi Skinnerovi, pánovi Klautovi, pani Bols a Skinner. A ešte sa chcem poďakovať aj maďarskému a belgickému predsedníctvu pred nimi, ktorí to umožnili. Finančné konglomeráty skupiny bankového poisťovníctva, to je naozaj európska osobitosť, je to uh, dobre fungujúci obchodný model, ale kríza dokázala, že treba uh, posilniť isté aspekty smernice o finančných konglomerátoch a preto komisia prišla s týmto návrhom v auguste 2010 a cieľom je uh, prepracovať smernicu dohľad nad finančnými konglomerátmi bude tak e, výrazne zlepšené a bude odstránený regulačný e, nedostatok. Budú zahrnuté aj zmiešané e, finančné holdingové spoločnosti. A najvyššia úroveň konglomerátov bude tak teraz účinnejšie pod dohľadom a ja myslím, že to posilní aj finančnú stabilitu. Chcem sa poďakovať predovšetkým spravodajcovi Stolojanovi za odhodlanie. Vďaka tomu e, boli výrazne e, vylepšené mnohé body smernice, aj keď to tak nebolo v pôvodnom návrhu e, komisie, napríklad tie zaťažové testy a ďalšie body, ale je to všetko v súlade s dozorným balíkom. Taktiež sa rozšíri e, pole pôsobnosti doplnkového e, dohľadu na správcov, na alternatívnych e, na správcov alternatívnych investičných fondov. A taktiež tu je dohoda ohľadne transparentnosti o štruktúre skupín a tabulka zhody, to je niečo, čo sa ťažko vyjednávalo počas trialógu, ale je teší ma e, tá pozornosť, ktorú tomu e, venuje Európsky parlament. Niekedy nerozumiem, prečo e, má ťažkosti rada s podávaním informácií komisii o transpozícii, ale práve tie tabulky dokazujú, ako to bolo transparentované do národnej legislatívy. A myslím, že by to mala byť naozaj automatická súčasť práce členských krajín Takže blahoželám Európskemu parlamentu. Ja si myslím, že teraz tie tabulky zhody doplňajú naše úsilie, našu snahu o lepšiu tvorbu politík. Takže e, som rád, že to figuruje v konečnom e, návrhu, tak ako to vy e, teraz e, navrhujete a pôvodne to tak bolo aj v návrhu komisie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz za e, e, výbor pre právne záležitosti pán Bodu. Ďakujem. Fungovanie týchto e, programov e, sú, je v zmysle štandardov e, bank. Myslím si, že medzi investormi na kapitálových trhoch a vkladateľmi komerčných bank nemôžno porovnať jednotne, hoci obidve kategórie treba chrániť rovnako, napriek tomu treba Eh, posudzovať rizika. Vítam eh, roz, eh, príslušné rozhodnutie a verím, že moje, moje stanovisko k zárukám týkajúcim sa Bulharska a Rumunska zoberie do úvahy. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k rečníkom za politické skupiny. Najprv pán Skinner na dve minúty, nech sa páči. Tak, ďakujem pani predsednička. Chcem pánu Stolojanovi a našim spolupracovníkom, pánu Vanesovi, ktorý bol spomenutý, poďakovať. Boli, boli veľmi nápomocní pri rokovaní. Každý e, tvrdo pracoval, takmer každý, musím povedať, e, smerom ku konsenzu a e, e, legislatíva, o ktorej budeme hlasovať, myslím si, zabezpečí dostatočný dodatočný dozor nad finančnými skupinami. Niečo, čo v našich diskusiách pri solventnosti, solvencii dvojke chýbalo. Bolo to veľmi dôležité. Pamätáte si dopa, dopady AIG Pritom som počul, počul, počul od pána komisára k transatlantickým dopadom tejto otázky spolupráca vo veciach, ktoré boli príliš zložité a príliš riskantné. A v tomto zmysle e, finančné služby, veľmi dôležité, boli e, zlúčené v tejto dobrej správe, či už ide o banky, poisťovne, kde sú zahrnuté rizika a neistoty. Tu sa rozširuje vlastne tento prístup na tieto rizika. A pán komisár, chcel by som vám teraz spomenúť že tie transatlantické témy stále pretrvávajú a musíme zabezpečiť, že finančné konglomeráty budú súčasťou tejto diskusie. Predovšetkým a, a, nechcem vás obviňovať, ale v teku sa nediskut, nediskutuje o finančných otázkach. V transatlantickej rade tejto otázky sú však veľmi dôležité. Máte pravdu, že záťažové testy korolačné tabulky, to všetko e, len znásobí úspech. My ako parlament v tvrdom boji, v trialogu, chceme za ne bojovať. E, pri úspechu tejto legislatívy bude to rozhodujúce a to prispeje k lepšej e, ochrane spotrebiteľov a ďalších orgánov tu v Európe ktoré e, tu očakávame. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Skinner. A teraz pani Bowles na dve minúty. Ďakujem pekne. To, čo je dôležité pri dohľade nad konglomerátmi, ide o to, aby sa zabránil tomu, aby sa zdvoroval dohľad, ale zároveň dôležité mať rovnakú šancu pre všetkých, kde ide aj o oddelené spoločnosti, ktoré, medzi ktorými je hospodárska súťaž. Toto sa týkali viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili a je dôležité zabezpečiť to, aby sa zohľadnili všetky riziká, pričom by sa malo predísť tomu, aby sa zdvojovali niektoré činnosti. Ako spomínal predrečník, korelačné tabulky sú tam zohľadnené a našťastie všetky inštitúcie sa nakoniec zhodli na tom, že je to nevyhnutné lebo ináč by to bolo veľmi zložité, aby sa to potom zakomponovalo do ostatných legislatív. Čo sa týka týchto tabuliek, tie sú veľmi dôležité a sú súčasťou architektúry, európskej architektúry v dohľade. Je tu medziinstitucionálna dohoda a myslím si, že je dôležité, aby sa to pokrlo aj e, sektorálne, ako jednotné aj zohľadniť jednotlivé výnimky čo sa týka jednotnej formy reportovania a kde je o implementáciu technických štandardov, tu sa tiež dosiahla zhoda a dohľad bude potom jednoduchší. Ako sa hovorilo, záťažové texty sú, testy sú tiež pokryté, ale nie sú povinné, ako povedal spravodajca. E, je tam revízna doložka, takže je možné, že budú povinné. Musím povedať, že som trošku nespokojná, že čo sa týka oblasti pôsobnosti, je to iba v tej revíznej doložky a keď si uvedomí, aká je dôležitá, eh, aká je dôležitá činnosť týchto finančných konglomerátov, lepšie to riešiť nie formou prahových hodnôt. No a neviem, prečo sme neboli odvážnejší v tejto etape. Ako už bolo povedané, je to dobrý výsledok, ale pri najbližšej revízii by sme mali byť odvážnejší a Jednoducho už teraz sme zdôrazili, ktoré veci by sme chceli zlepšiť. Ďakujem pekne, pani Bowles a teraz pán Gigold za zelených. Ja, ja, liebe Kolleginnen und Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, pán Stolojan, pán komisár Barnie. My sme toho názoru, že táto správa je nevyhnutná na to, aby sa skorigoval, pôvod, skorigoval pôvodne zle navrnutá správa z roku 2002. Vtedy bola aj zlá smernica o finančných konglomerátoch. Jednoducho vtedy tam bola ochota nebyť prísny, prísť s výnimkami. Našťastie teraz sa to podarilo skorigovať. Je zároveň správne aj to, že spoločný výbor, kde ide o dohľad nad bankami, poisťovňami a burzami. Títo, tra, tra, dohľadové orgány môžu spolupracovať a, a môžu vlastne pokryť celú oblasť, nie len oblasť bank a poisťovní. Zároveň tu jasne vidíme, že tento princíp oddelenia na tri rozličné orgány dohľadu vlastne nezodpovedajú realite na finančných trhoch a že vlastne sme sa až tak nevzdeli od toho povedného návrhu. Je škoda, že tie najdôležitejšie a najrelevantnejšie otázky sú súčasťou e, doložky o revízii, preto dúfame, že tá správa bude mať určitú silu, že sa to dotkne finančných inštitúcií. Pevne veríme, že aj vy, pán komisár Barnie, pevne zareagujete na očakávaní občanov, ktorým vadí to, že sú tu podniky, ktoré sú príliš veľké na to, aby skrachovali. Jednoducho máme tu čoraz komplexnejšie finančné inštitúcie. Toto sme umožnili a musíme túto oblasť zlepšiť. Ďakujem pekne. A teraz pán Morganti na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Jednotlivé spoločnosti, ktoré spadajú pod finančné konglomeráty, pôsobia v rozličných hospodárskych odvetviach. Preto je veľmi zložité tu nájsť spoločného menovateľa, spoločné pravidlá. Toto viedlo k mnohým e, problémom a jednoducho tieto problémy sa ešte posilnili v priebehu finančnej krízy. Preto je dôležité teraz odstrániť určité nedostatky a diery, ktoré, e, ktoré tu ostali počas krízy. Čo sa týka novej agentúry ESMA mala by ísť e, tou cestou, aby sa vytvorili spoločné grémy a takto sa riešila celá oblasť. Ide o to, aby sa umožnilo uplatňovanie na európskej úrovni, aby sa predchádzalo konfliktom, ktoré by opätovne mohli viesť k určitým nedostatkom v rámci dohľadu. Potrebujeme mať prísnejší dohľad v oblasti finančnej oblasti a to znamená, samozrejme nové a dobré pravidlá musím zhľadniť európsku úroveň. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k procedúre spontánnej rozpravy. Najprv dám slovo pani Bašesku. Nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, ja najskôr zablahožlám pánovi spravodajcovi. Doplňa to ustanovenia o doplnkovom dozore. Revízia tohto rámca pre finančné konglomeráty. To je dôsledok globalizácie na e, európske finančné trhy. E, kríza poukázala na nedostatky e, dozoru. Revízia má za cieľ dohľad nad činnosťou najväčších európskych skupín vo finančnej oblasti. Niektoré e, veľské e, finančné skupiny nepodliehajú e, dodatočnému dohľadu kvôli ich právnej štruktúre, ale niekedy sa ťažko odlušujú bankové a poisťovacie činnosti je dôležité, aby finančné konglomeráty podliehali rovnakému dohľadu, e, harmonizovanému dohľadu. To by posilnilo európske ustanovenia o dohľade. Ďakujem pekne. Budem pokračovať po maďarsky. Teraz pani Gal Pelc na minútu, nech sa páči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 že e, vysoká miera rizika u finančných konglomerátov musí byť braný do úvahy a to musí spolu určovať aj situáciu na finančných trhoch. Musíme nastoliť e, istotu a preto musíme pozmeniť túto smernicu a som aj za to, aby sme e, posilnili prostredníctvom smernice transparentnosť. Ukážu sa pri tých testoch, sa určite ukážu slabiny, ukáže sa miera exponovanosti e, týchto konglomerátov pri rizikách. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Gozes. Ďakujem pekne, pán predseda. Pripomienka a požiadavka. E, najskôr chcem zdôrazniť, že vďaka spravodajcovi máme dohodu v prvom čítaní a dúfam, že E, teraz bude rada mať e, chuť e, dokončiť aj ostatné tri spisy. Dajte prosím aj slovo pánovi Bodu, ktorý vystúpil k nesprávnej správe. On mal vystúpiť v mene výboru Jury k tejto správe. Ja o to žiadam ako koordinátor skupiny EPP. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dodaročná kontrola finančných konglomerátov by mala viesť e, k zredukovaniu systemických rizik, ktoré tu sú pre trh. Dozor na skupinovej úrovni sa pripojí a nenahradí e, do, dozor jednotlivých členov konglomerátu na základe predpisov, ktoré sa vzťahujú na bankový, kapitálový trh či poistný trh. Preto budeme mať dozor na skupinovej úrovni a nad rámec toho sa to bude prekrývať ešte aj e, s e, dozorom jednotlivých členov. Tento dodatkový dozor nevytvorí e, dodatočnú byrokraciu, keďže tu bude spolupráca medzi európskymi a národnými orgánmi s regulatívnymi kompetenciami. Ďakujeme, pán poslanec. A teraz má slovo pán Sikiersky. Nech sa páči. Ďakujem, pán, pán predseda. Je to veľmi zložitá otázka. Pán spravodajca má, má pravdu, že napriek boju proti e, dopadom krízy musíme prijať primerané e, usmernenia, aby sme e, zistili, kde sú pramene problému potrebujeme bezpeč, lepšiu, účinnejšiu kontrolu tokov kapitálu. To by mala byť pre nás priorita. Musíme neustále vedieť, v akých situáciách sa nachádzame, v ktorej situácii sa nachádzame, kde presne sa e, pohybujú finančné e, toky a ako sa prostriedky využívajú. Ďakujeme pekne. A týmto pádom končí e, postup KHDI a Teraz by som poprosil pána komisára Barnieho, aby e, pohovoril v mene komisie. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať všetkým poslancom, poslankyňam, ktorí sa vyjadrili v rámci tejto rozpravy, niekoľko pripomienok, niekoľko upresnení z, mojim, z mojej strany. Pán Skinner, ja som vás veľmi pozorne počúval, ste veľmi kompetentní. Ja si taktiež myslím, že bude e, posilnený e, dozor, dohľad, bude tu konsolidácia a ja si Myslím, že je to súčasť e, programu G20. Ja som to tu e, viackrát povedal, povedala o tom, hovorila o tom aj pani Basesku. Žiaden sektor, žiaden e, produkt nemôže ostať mimo regulácie a mimo inteligentného dohľadu. Pán Siekersky taktiež hovoril o, tej globál, o tom globálnom dohľade. My Diskutujeme e, intenzívne z USA. Ja e, mám dôveru, ale nie som naivný, ale ideme e, vpred, bod po bode. Hovorili sme aj e, o tých derivátoch, takže e, sú tu mnohé e, technické diskusie e, s Američanmi napríklad minulé leto, ale e, k najskôr k tej podstate, pán Skinner. Tie e, diskusie sú veľmi intenzívne, e, bohaté a na nič sa nezabúda. A čo sa týka práve tých konglomerátov, ja e, som o tom hovoril jasne, keď som sa stretol s americkými úradmi, americkým ministrom. Povedal som, že budeme sa zaoberať touto otázkou komplexne, pretože je to pre nás dôležité. Pán Skinner, týmto sa nezaoberáme formálne v transatlantickom dialógu, ale v rámci Bazilejského fóra. A dáva to e, zmysel, pretože e, ide tu o e, globálnych hráčov. Takže e, zblízka to sledujeme. Pani Bowles e, pripomenula dobrý výsledok, ktorý sme získali vďaka vám. Ide o tie tabulky zhody Ide o to, že ich e, chceme, aby to figurovalo v znení. Chcem súhlasiť s pánom Gigoldom, je dôležitý konsolidovaný globálny dohľad, ten e, spoločný výbor, o tom hovoril aj pán Morganti. A my e, chceme v roku 2012-2013 e, pristúpiť k revízii pán Gigold, tie zmeny, ktoré schválite, sú iba prvým krokom. Musíme e, naďalej posilňovať legislatívny rámec pri e, konglomerátoch, treba posilniť úlohu zmiešaného e, výboru a možno, že o pár rokov budeme mať aj dostatočné skúsenosti s, so solventnosťou 2. Je to možno, že niečo, čo je špecifické pre Európu, ale týka sa to silných e, podnikov, takže e, mne záleží na posilnení e, dohľadu konglomerátu, konglomerátov a dúfam, že v roku 2012-2013 sa nám to podarí veľmi odvážny, odvážnym spôsobom, tak ako o tom hovorila aj pani Bowles. Köszönöm szépen, biztos úr. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz bude mať slovo pre spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne tým rečníkom, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii a spomínali tu viaceré veci, pričom o viacerých z nich sme dlho diskutovali v rámci trialógov. kolegyne, kolegovia vlastne navrli viaceré veci vo forme pozmejúcich návrhov. Musím povedať, že najväčšia prekážka, ktorá tu bola a že sme nemohli súhlasiť s tými vecami, je, bol nedostatok dopadových štúdií. Nesmieme totižto zabudnúť, že diskutujeme o finančnom sektore, ktorý je veľmi citlivý. To znamená, že každá forma regulácie má samozrejme určité náklady, určitú záťaž. Preto musíme postupovať veľmi opozretne, keď navrhujeme reguláciu pre subjekty, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Som pevne presvedčený, že komisia možno v budúci rok, ako prislúbila, príde s novým návrhom smernice, ktorá by sa týkala doplnkového dohľadu nad finančnými konglomerátmi. A chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Barnierovi a jeho pracovníkom, ktorí veľmi intenzívne spolupracovali s maďarským predsedníctvom, ako aj s našimi kolegami a vďaka ním sa podarilo dosiahnuť tento konsenzus, pričom pevne verím, že zajtra hlasovanie dopadne pozitívne. Ďakujem. Deputát, Ďakujem pekne, pán poslanec. Vy ste spravodajcom tejto správy. Teraz by som vám chcel oznámiť,